hlasovať sa o návrhu bude zajtra. Ďalším bodom programu je ústna otázka ohľadom vzťahov únie s Mongolskom. A tu odovzdávam slovo najprv autorovi, pánovi Bartalucimu, 5 minút. Signor komisario, Pán komisár, pani predsednička, kolegyne, kolegovia, delegácia pre vzťahy s krajinami Strednej Ázie, teda Molgonskom, e, ktorý som predseda, mala príležitosť e, vycestovať pred e, troma týždňami do Mongolska pri príležitosti medziparlamentného stretnutia medzi EU a Moldovskom. Bolo to veľmi užitočné a zaujímavé stretnutie. Moldovsko je krajinou, ktorá si e, zasluhuje naozaj užší kontakt. Nie je veľmi veľa príležitostí, e, aby sme venovali tejto krajine pozornosť, pritom by si ju zaslúžila. Je to krajina, kde je e, parlamentný systém, kde je veľa politických strán. A, je tam eh, eh, slobodné vyjadrovanie verejnej mienky, ľudské práva sa hája v tejto krajine. Eh, toto je veľa pozitívnejšia situácia v porovnaní s inými krajinami tohto regiónu. Ale táto krajina má problémy s environmentálnou situáciou, s dezertifikáciou, v Mongolsku a s extrémnymi klimatickými podmienkami. Zároveň ide o krajinu, ktorá je veľmi bohatá na prírodné e, zdroje ako úrán, e, vzácne e, zeminy a zlato a podobne, čo by, im mohlo, čo by im mohlo garantovať naozaj značné finančné príjmy. Preto by sme mali podporovať Mongolsko v tejto dôležitej fáze jeho rozvoja, podporovať rozvoj demokracie a právneho štátu v Mongolsku tak aby finančné zdroje, e, ktorými bude disponovať Mongolsko, boli v budúcnosti využívané pre dobro populácie. Mali by sme podporovať Mongolsko vo svojich e, želaniach mať užší vzťah s EÚ. Mali by sme podporovať, aby pre, preberali naše e, štandardy, naše hodnoty je treba teda zintenzívňovať naše obchodné vzťahy, e, ktoré by e, však mali byť počiarkované e, naozaj veľkou právnou istotou a vlastne otázkami právneho štátu. Um, takisto sa rokuje teda o e, našej dohode medzi EÚ a Mongolskom. Z tohto dôvodu sme e, predstavili práve teraz túto um, otázku na ústne zodpovedanie a žiadame od komisie, aby nám poskytla bližšie informácie o uh, základných bodoch dohody medzi EÚ a Mongolskom aj nejaké bližšie údaje o lehotách ratifikácie. Ehm, podpis je zatiaľ eh, blokovaný. Eh, zdá sa, že to eh, súvisí s tým, že jeden členský štát má problém s právnym základom určitých noriem. Tiež by sa chceli spýtať komisie na možnosť vytvorenia stáleho zastúpenia EÚ v Mongolsku, v Ulambátare čo najskôr v dohľadnej dobe. Toto by mohlo totiž to pomôcť ďalej prehlbiť spoluprácu politickú aj hospodárskú e, s Mongolskom. Ďakujem pekne. Ďakujem. Ďakujem pekne. Teraz mení komisie pán komisár Füle. Ďakujem pekne, pani predsedajúca. predseda medziparlamentnej delegácie, pán Bartoloci, ctení poslanci, som veľmi rád, že vás môžem osloviť ohľadom vzťahov medzi Úniou a Mongolskom. Je to mimoriadne aktuálne, pretože je to 19. najväčšia krajina vo svete a mongolské na strategickej križovatke medzi rýchlo rastúcimi trhmi Ruska a Číny Ide o mladú krajinu s dlhou, e, hrdou e, tradíciou a dejinami. E, Mangolsko sa rýchlo vyvíja cestou k demokracii. Chcel by som zablahoželať Mangolsku k pokojným voľbám občianskej spoločnosti, slobodným médiám. Je to veľmi dôležitý krok smerom k politickému pluralizmu. Európska únia osobitne vítá moratórium na e, trest e, smrti, e, ktorý vyhlasil mongolský prezident. A to hrozilo niektorým predstaviteľom opozície, ako o to požiadalo Mongolsko. Únie je pripravená podeliť sa o skúsenosti, najmä pokiaľ ide o E, e, stotožnenie a uplatnenie európskych e, hodnôt, noriem a štandardov a preto sme radi tomu, že Mongolsko sa stalo pilotnou krajinou, pokiaľ ide o podporu zo strany únie demokratickému procesu. To znamená, že budeme poskytovať väčšiu technickú a finančnú pomoc. Chcel by som využiť túto príležitosť a zablažovať Mongolsku k výročiu demokratického hnutia a predsedníctva spoločenstva demokratických štátov. A teraz dovolte, by som sa venoval perspektíve hospodárskeho eh, vývoja Mongolska. Mongolia eh, sa nachádza na mm, krížovatke, pretože eh, prechádza z nomadského spôsobu života na využitie nerastných surovín. Obrovské nerastné suroviny predstavujú zlatú príležitosť pre Mongolsko, aby zvyšila zvyšilo prosperitu uh, uh, um, svojich občanov. Dúfame, že títo zdroje budú požehnaním a nie prekliatím, ako tomu bolo v prípade niektorých iných krajín. V oblasti medzinárodných vzťahov uh, vážime si účasť Mongolska a mongolských vojsk na mierových misiách OSN po celom svete mongolské vojska pôsobia v Sierra Leone, v Demokratickej republike Kongo, v Sudane, v západnej Sahare a v Čade. Chcel by som podotknúť, že snaha Mongolska o e, e, stabilizáciu v Afganistane e, predstavuje veľmi dôležitý príspevok. Pokiaľ ide o vztahy medzi Mongolskom a Európskou úniou, som osobitne rád tomu, že dohoda o spolupráci a partnerstve, ktoré e, nahradí dohodu z roku 1993 o obchode a spolupráci, e, že táto dohoda e, bola vyrokovaná a bola parafovaná 12. decembra minulého roku, roku v Ulan Batore. Táto dohoda otvára strategickú kapitolu našich vzájomných vzťahov. Vysoká predstaviteľka podpredsednička baronka Aštanová uvítala e, dohodu o partnerstve a spolupráci a povedala doslova, že je to ďalší krok smerom k posilnenej ekonomickej a e, politickej angažovanosti Únie a členských štátov vo vzťahu k mongolskom. Konec citátu. Dohoda o partnerstve a spolupráci umožní nám spolupracovať ako rovnocenným partnerom e, v širokej oblasti problémov počnúť s politickými problémami, teda boj proti e, e, terorizmu, podpora ľudských práv, umožní nám spolupracovať v oblasti obchodu a investícií v takých oblastiach ako nerastné suroviny. Potom, ako znenie e, dohody schvália členské štáty, dúfam, že budeme môcť uvítať premiéra e, z Mongolska, aby e, podpísal v Bruseli túto dohodu s e, podpredsedničkou komisie a vysokou predstaviteľkou Ashtonovou vzhľadom na prehlbenie politickej a ekonomickej spolupráce a vzhľadom na e, e, dobudnutie účinnosti Lisabonskej zmluvy otvorenie delegácie Európskej únie v Ulan Batore predstavuje jednu z možností. Služba pre vonkajšie aktivity v súčasnosti analizuje zastúpenie únie po celom svete. Dúfam, že bude možné E, prekonať finančné a kadrové prekážky a otvoriť plnohodnotnú delegáciu únie v Ulan Ďakujem pekne za pozornosť a veľmi sa teším na vaše príspevky a pripomienky. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. V mene politických skupín najprv pán Mikolášik v mene skupiny EPP 2 minúty. Nech sa páči. Predsednička, vážený pán komisár Füle, kolegyne, kolegovia

Ďakujem pekne. Teraz e, v mene skupiny ALDE, pani Oland, dve minúty. Ďakujem pekne, pani predsednička, vážny pán komisár. E, Mongolska má bohaté nerastné suroviny, meď, e, cín, zlato a z toho vyplýva, že je to veľmi atraktívny hospodársky partner. Ale pri sledovaní našich hospodárskych zájmov mali by sme využiť túto príležitosť a nastaviť určité podmienky, aby sme nabadali Mongolsko k tomu, aby začala realizovať potrebné reformy. Existujú veľmi dôležité problémy e, v Mongolsku. Je to rozbujnela korupcia, chybajúce demokratické riadenie, a e, chýbajúcou medzinárodnou spoluprácou. Okrem toho existuje určité veľmi naliehavé problémy, pokiaľ ide o správu e, prírodných zdrojov. V súčasnosti prírodné zdroje Mongolska e, sa intenzívne e, e, ťažia mnohými zahraničnými spoločnosťami a ich e, spojencami vo vláde Mongolska. V dôsledku toho obyvateľe Mongolska nemajú E, prospech z minerálnych zdrojov. Musia pracovať za veľmi zlých podmienok, najmä musia zabezpečovať ťažbu e, zlata za použitia ortute a výpary ortute spôsobujú nenapraviteľné zdravotné škody a nielen to. E, mnohé deti sa rodia v Mongolsku s, s neličiteľnými ochoreniami, ktoré sú spôsobené zlými pracovnými podmienkami ich rodičov. Hospodárstva Mongolska čeli výzvam e, vzhľadom na e, e, vývozné clá a zakaz dovozu zo strany Ruska a Číny, ale sú to aj určité technické nedostatky. Živočíšna výroba predstavuje zhruba 80 produkcie polnohospodárstva mongolstva, avšak meso nie je možné vyvažať, pretože chýbajú príslušné zariadenia na zaistenie kontroly kvality. Ak chceme mať dohodu o partnerstve a spolupráci. Mali by sme poskytnúť mongolskú pomoc, aby e, prekonala tieto problémy, ktorým čeli, s tým, aby mohla sa vyvíjať sociálne, ekonomicky a mm, ekologicky. Ďakujem pekne v mene e, e, skupiny Nezaradený pán Kovač. Ďakujem, ďakujem pekne. Járt 8. <coughs> do Mongolska pred troma týždňami. A počas tejto návštevy som mal príležitosť zaoberať sa aj politickou štruktúrou krajiny, zaoberať sa spoločnosťou, ktorá sa naozaj stáva čoraz demokratickejšou v Mongolsku. Videl som to na vlastné oči. Myslím si, že došlo tam k značnému pokroku v oblasti ľudských práv a tiež e, sme mali niekoľko stretnutí s zastupcami občianskej spoločnosti a tieto organizácie občianskej spoločnosti nám referovali o tom, že mongolská vláda prijala určité opatrenia týkajúce sa e, slobody tlače, čo tieto vítali. E, dohoda o partnerstve a spolupráci bola veľmi dôležitá. Hovorili sme o zavádzaní európskych štandardov v Mongolsku, o zavedení technickej Eh, vlastne z technického zastúpenia budúcej delegácie EÚ v Mongolsku. To je, myslím, veľmi dôležité, ak chceme zlepšiť eh, vzťahy medzi EÚ a Mongolskom. Firstly, Zala pán Zala na, pani, pán Zeller na dve minúty. Eh, kolegyne, kolegovi, ja mm, som veľmi vďačný kolegovi Bartolocimu, že prevzal túto iniciatívu a nadniesol tému Mongolska v Európskom parlamente. Z rôznych pohľadov sa venujeme iným štátom Strednej Ázie, ale Mongolsku takmer nie. A je to naozaj neprávom, pretože Mongolsko ako štát bývalého komunistického bloku naozaj využilo veľmi skoro príležitosť nezávislosti, aby vykročilo na cestu demokracie Eh, vytvorilo demokratickú ústavu, od ktorej sa konalo veľa demokratických volieb, ktoré podľa pozorovateľov eh, boli naozaj korektné a demokratické. Dá sa povedať, čo naozaj nie je samozrejme pre ostatné štáty tohto eh, regiónu. Mongolská vláda už niekoľko rokov sa snaží bojovať proti korupcii pomocou zákonov a takisto vytvorila moratórium na trest smrti, čo sa nepodarilo ani mnohým demokraciám doteraz. Ehm, táto eh, veľká krajina, kde sú extrémne klimatické podmienky, ehm, aj občania, eh, eh, ktorí žijú často nomadickým spôsobom života, nie sú pripravení na zmenu života, na nové životné podmienky v mestách. Um, táto krajina je medzi veľkými susedmi Čínou a e, Rúskom a hrozí, že bude od nich čoraz e, závislejšia. Pokiaľ ide o Mongolsko, som naozaj pozitívny. Demokratizácia tejto krajiny, tu by sme mali naozaj uznať, je naozaj príkladná a e, poukazuje to na to, čo je možné aj napriek zložitej minulosti. Mali by sme podporovať Mongolsko nielen pomocou programov pomoci, ale aj tým, že budeme priamo prítomní v Ulan Bátare vo forme delegácie EP. a Ukážeme tak, že EÚ nie je um, že, že ju zaujíma osud uh, Mongolska a uh, podpora Mongolska. Ešte jedna vec, je mi ľúto, že konferencia predsedov neumožnila e, e, vlastne to, aby sme e, toto zdôraznili ešte vo forme osobitného uznesenia Európskeho parlamentu. Ďakujem, slovo má pán Rinaldi. Otvorenie delegácie EP v ulan čo by sa malo naozaj udiať veľmi rýchlo, a e, dohoda o partnerstve tu očakávame už naozaj veľmi dlho. Sme si to vedomi toho, aké e, slabé stránky má Mongolsko. Sme si vedomi toho, že je bohaté na minerálne e, zdroje. Ale ja teraz žiadam od komisie, aby naozaj vnímalo Mongolsko z geostrategického pohľadu nie je pokryté našou stratégiou pre Strednú Áziu, avšak mnohé z opatrení e, tejto stratégie by mohli zahrňať Mongolsko, e, keďže je tu naozaj podobný kultúrny vývoj ako e, v ostatných krajinách Strednej Ázie. A je to krajina, ktorá má pozorovateľský status v OECD, preto si zasluhuje naozaj väčšiu pozornosť EÚ, ktorá by mala viac podporovať Mongolsko a jeho ašpirácie stať sa plnohodnotným členom tejto organizácie pretože prepojenia medzi Európou a Mongolskom sú naozaj veľmi eh, eh, staré. Ďakujem, teraz by sme prešli ku eh, Catch the Eye. Najprv má slovo pani bazesku. Comisar, rând, pe... Ďakujem, pani predsednička, pán komisár. Prvom rade by som chcela pogratulovať pánovi Bartolovcimu za túto iniciatívu. Vzťahy medzi EÚ a Mongolskom by sa mali revidovať v dôsledku novej dohody o partnerstve a kooperácii, pretože tu ide naozaj o e, zlepšenie e, vzájomných vzťahov a podporu reforiem. Mongolsko má e, veľmi významný obchodný potenciál a potenciál v oblasti minerálnych zdrojov. Doteraz vzťahy z EÚ vychádzali iba z obchodnej dohody z 93. roku. Z tohto dôvodu sme náš vzájomný obchodný objem je naozaj veľmi nízky. Ehm, je napríklad veľmi zložité organizovať výmeny študentov, rozšírenie ehm, takých programov ako je Erasmus aj o študentov z Mongolska by určite posilnili spoluprácu medzi oboma stranami. Myslím si, že takisto dôležité, aby sme lepšie koordinovali našu činnosť v Mongolsku, čo by prispelo vytvorenie delegácie EÚ v Ulan Bátare. mongolei ist bekanntlich reich an kohle und erdgas. zwar steht Vieme, že Mongolsko je e, veľmi bohaté na minerálne e, zdroje, ale e, občania z toho neprofitujú. Čínske firmy pri ťažbe uhlia spotrebovajú obrovské množstvo vody a tým prispievajú k dezertifikácii a takisto aj e, preprava uhlia je e, spojená e, so záťažou životného prostredia. Povstanie Tibetanov v 2008 aj Ujgúrov um, ukazuje, že je tu naozaj veľký etnický uh, konflikt medzi Mongolskom a uh, Čínou, um, nedostatok vody a veľká spotreba vody pri ťažbe minerálov. To všetko znamená, že sa tu budú konflikty ešte iba prehlbovať. Mali by sme sa teda e, zasadzovať e, v tejto súvislosti aj ochranu práv menšín v Číne. Ďakujem, slovo má pán komisár. Uh, Thank you. Ďakujem, pani predsedajúca. Chcem poďakovať váženým poslankyňam a poslancom za ich hodnotné príspevky k Mongolsku. Bolo to stručné, ale veľmi zaujímavé diskutovať o bilaterálnych vzťahoch s touto eh, stále dôležitejšou krajinou, partnerom EÚ. Jednu, dve otázky by som tu eh, zodpovedal, ktoré zazneli počas rozpravy. Pani predsedajúca, chcel by som povedať, že partnerstvo a spolupráca v, eh, táto dohoda sa vzťahuje na spoluprácu v štyroch hlavných témach. Princípy, normy a štandardy, e, druhá udržateľný rozvoj, vrátanie životného prostredia, sociálneho rozvoja, obchod a investície zamerané na suroviny a v neposlednom rade e, spravodlivosť, sloboda, vrátanie otázky migrácie. Čo sa týka načasovania, dohodnutý text bol predložený EÚ členským štátom, ktoré budú musieť súhlasiť s podpisom. E, snemovňa, e, dolná snemovňa e, Spojeného kráľovstva momentálne skúma optin v oblasti spravodlivosti a vnútra. E, to je v mnohých e, dohodách o partnerstve a spolupráci upravené. A v mene dolnej snemovne nemôžem hovoriť, ale ten proces bude trvať asi 6-8 týždňov a to by nás mohlo priviesť k podpisu v septembri na ďalšom spoločnom výbore EÚ Mongolsko. Pani predsedajúca, hoci nás delia veľké vzdialenosti, a máme skúsenosti s rôznymi politickými systémami. EÚ a Mongolsko zdieľajú tradíciu tolerancie, otvorenosti a rovnosti. E, nadobudnutím účinnosti partnerskej a dohody o spolupráce bude EÚ tzv. tretím susedom Mongolska nielen slovami, ale aj činmi. A predtým, než poviem dve posledné vety, ešte sa vrátim k inej otázke, ktorú som odignoroval. Ospravedlňujem sa. A bude zasadnutie zajtra ohľadne OBS vo Viedni v rámci e, stálej špeciálnej rady OBS, Členské štáty e, osloví minister pre zahraničný obchod Mongolska a mám tu návrh vyhlásenia EÚ. Môžem povedať, že dnes privítame zámer Mongolska mm, spolupracovať s OBS e a uvidíme do zajtra, či teda povieme k tomu viac. A Pani predsedajúca, vážené poslankyne poslanci, tým, že dostojí svojim záväzkom, čiže chcem zdôrazniť, Mongolsko má silný potenciál byť dobrým príkladom v tomto regióne. Ďakujem pekne. Ďakujem, pán komisár. Týmto je rozprava ukončená. Ešte jedno oznámenie. Dostala som zo skupiny ECR žiadosť o menovanie do výborov. E, tento zoznam bude v zápisnici so stretnutia. Ak nemáte žiadne pripomienky do prijatia zápisnice, tak tieto menovania budú považované za schválené. Ďalšie e, zasadnutie začína zajtra 9. júna o 9. 9.